Osso sunt scot Pani predsedníčka. Príjemné popoludne, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v schôdzi. Len chcem uviesť, že zápisnica zo včerajšej schôdze je k dispozícii a v prípade, že nebudú e, predložené žiadne pripomienky, ku ktorým teraz vyzývam, tak budeme považovať zápisnicu za schválenú, tá je schválená. Teraz e, prejdeme k oznámeniam, skôr ako